Bueno, vamos a empezar, si les parece. Navrhujem teda, aby sme začali. Otváram naše zasadnutie. Pokračujeme v zasadnutí, ktoré sa začalo už dopoludnia. Dnes popoludní je našou úlohou zorganizovať výmenu názorov a informácií týkajúcich sa eh, dôležitých bodov, eh, predovšetkým situácie v oblasti ľudských práv v Centrálnej Ázii. Eh, Európska únia má svoju stratégiu vo vzťahu k, centra, k Centrálnej Ázii, predovšetkým pokiaľ ide o 5 krajín, ktoré tvoria tento región. Regionálna stratégia v súčasnosti prechádza revíziou a rada by mala prijať závery, eh, ktoré by mala schváliť Rada pre zahraničné záležitosti v blízkej budúcnosti. To znamená, že táto výmena názorov bude vysoko relevantná. V súčasnosti prebieha celý rad diskusí vo výboroch týkajúcich sa Centrálnej Azie a myslím si, že podvýbor pre ľudské práva by mohol prispieť k analýze situácie v oblasti ľudských práv v tomto regióne, čo je pochopiteľne našou úlohou. Preto ťažiskom našej diskusie budú ešte situácia v oblasti ľudských práv ehm, v Centrálnej Azii O tento región je veľký záujem nielen pre obrovské zásoby energetických surovín, ale aj vzhľadom na bezpečnostné výzvy, ktoré predstavuje Centrálna Ázia. E, Európska únia vymenovala pána Petra Goriana za osobitného vyslanca pre e, Centrálnu Áziu, pre Strednú Áziu. Stalo sa tak 15. apríla. A to je prejav záujmu EÚ o túto oblasť. A pochopiteľne nás zaujíma aj to, aby v, tejto, v tomto regióne platili aj e, zásady právneho štátu. Náš podvýbor bude naďalej veľmi podrobne sledovať vývoj v oblasti ľudských práv v každej z týchto krajín. Preto, ako som už povedala, čaká nás e, e stretnutie, na ktorom vystúpia dôležité významné osobnosti z viacerých krajín tohto regiónu. Teraz by som odozdala slovo predstaviteľke organizácie Human Rights Watch v tomto regióne, ktorá e, predstaví celkový globálny pohľad na situáciu. Čiže odovzdávam jej hneď slovo, nech sa páči. Ruštinu môžete sledovať, počúvať na kanáli 25. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci Európskeho parlamentu, dámy a páni. Chcela by som sa zamerať na stratégiu EÚ eh, Stredná Ázia a na zapájanie eh, kraj, vlád eh, krajín tohto regiónu. V roku 2007 EU e vypracovala prvý komplexný prístup k tejto časti sveta tejto stratégii sa hovorilo o ľudských právach a právnom štáte ako o centrálnom bode vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou, pretože sa pripisoval význam prehlbovaniu ochrany ľudských práv a právneho štátu. V júni 2012 ministri zahraničných vecí EÚ prijali nový strategický rámec a akčný plán pre podporu demokraciu v Strednej Ázii, e, ktorá patrí k oblastiam záujmu EÚ. Toto je samozrejme veľmi veľký záväzok, ale je potrebné ho posudzovať v kontexte toho, čo sa snaží Európska únia dosiahnuť vo vzťahu k Strednej Ázii v posledných rokoch. Žiaľ, podľa eh, odhadu Human Rights Watch ani stratégia, ani akčný plán nepriniesli zmysluplné eh, zapojenie sa eh, organizácií na ochranu ľudských práv a zdá sa, že táto situácia sa ešte zhoršuje. Situácia je veľmi znepokojúca. Turkmen, Turmensko patrí Turkmensko patrí ku krajinám, kde kde je najopresívnejší režim e, a e, aktivisti a ochrancovia ľudských práv sú vystavení represáliám zo strany vlády. E, Vezenie sa používa ako nástroj politickej odvety. Dokonca ani po desiatom výročí masakru v Andidžane nemožno hovoriť, že by sa situácia zlepšila, pretože ľudia nemôžu slobodne vyznávať svoje náboženstvo, je obmedzená sloboda prejavu, aktivisti občianskej spoločnosti, opozícia, novinári sú e, väznení za to, že vyjadrujú e, názory, ktoré nie sú v súlade s oficiálnou líniou. Ehm, takisto v Kazachstane sa zhoršila situácia v oblasti eh, ľudských práv po udalostiach v decembri 2011. Išlo o mm, vykoristovaných ehm, eh, pracovníkov ropných spoločností, ktorým eh, bolo zabranené prejaviť protest E, mierové pokojné protesty sú pod veľkou kontrolou. Minulý rok bol prijatý nový trestný zákon, ako je zákon o odborových zväzoch, ktorý obmedzuje základné slobody. E, e, v roku 2010 sa v Turkmensku zaviedli rôzne právne predpisy, ale po 5 rokoch sa situácia ešte zhoršila. E, takisto e, obhajca ľudských práv if adopted would be a serious step backward. Violence and discrimination Násilie a diskriminácia proti ženám a proti LGBT sú stále veľmi Tadžikistane sa stále zhoršuje situácia v oblasti ľudských práv. V roku 2014 vláda zablokovala viaceré webové stránky a chcela zaviesť nový zákon, na základe ktorého by sa museli zaregistrovať všetky nadácie, ktoré poberajú financie zo zahraničia. Obmedzuje sa sloboda médií. E, takisto zostáva veľkým problémom mučenie e, otázky ľudského práva sú natoľko e, potlačované, že je potrebné, aby sme urobili kroky na podporu ľudských práv. Nejde tu však iba o vysielanie pozorovateľov. Je potrebné, aby sme získali lepšiu predstavu o celkovej situácii a aby sme sa snažili podporiť demokratické procesy. To je veľmi dôležité aj pre aktivistov občianskej spoločnosti a pre novinárov a ďalších aktivistov, ktorí sú vystavení obrovským tlakom keby sa Európska únia odchylila od podpory zásady ľudských práv, tak ich situácia by bola ešte zraniteľnejšia. Chcela by som ešte niečo povedať o tom, čo považujeme za najdôležitejšie výzvy pre Human Rights Watch a pre Európsky parlament a chceme zabezpečiť, aby Európska únia presadzovala svoje hodnoty. Napriek tomu, že EU sa zaviazala podporovať ľudské práva vo všetkých e, regiónoch, táto, tento záväzok sa v podstate ehm, obmedzuje iba na niektoré dialógy, ktoré sa odohrávajú za zatvorenými dverami. Ich výsledky nie sú zverejnené a zdá sa, že nemajú vplyv na celkové vzťahy medzi EÚ a týmito krajinami. Existuje viacero spôsobov, ako zvýšiť efektívnosť tohto dialógu. Poprvé, EÚ by mala sformulovať ehm, ciele tohto dialógu, aby boli jasne vyznačené naše pozície, aby sme informovali všetky zainteresované strany o výsledku tohto dialógu, aby sa zabezpečil oficiálny záznam z týchto diskusí a aby sa takisto zabezpečilo dôsledné e, sledovanie a monitorovanie na všetkých úrovniach, aby sa podporilo dosahovanie vytýčených cieľov. Táto e, pokojná diplomácia má svoje miesto v diplomatických vzťahoch, ale pokiaľ ide o ľudské práva, to nestačí. E, dúfame, že aj prostredníctvom navštev vysoko postavených predstaviteľov EÚ dokážeme e, prejaviť svoje obavy z presadzovania ľudských práv je potrebné, aby sme sa snažili naše očakávania aj eh, presadzovať a podporovať také vzťahy, prostredníctvom ktorých by mohla EÚ sa stať aktívnym aktérom v tomto procese. Pokiaľ ide o vzťahy s Turkmenskom a Kazachstanom, toto sú dva príklady, kde EÚ takto nepostupovala. V prípade Kazachstanu Vysoká predstaviteľka EÚ Katrin Eštenová e, poukázala na to, že e, v, vo vzťahu ku Kazachstanu sa zaznamenal pokrok, ale že nepostačuje a Európsky parlament prijal uznesenia, kde hovorí o potrebe zlepšiť situáciu v Kazachstane, najmä pokiaľ ide o politické reformy. Ale reformy v Kazachstane neprichádzali a Kazachstan e, naopak sa snažil potlačiť hlasy e, pracovníkov ropných spoločností, ktorí protestovali, takisto potlačal menšinové náboženské skupiny, a nepresadzoval medzinárodné ľudskoprávne normy ehm, E, Európska únia e, síce poukázala na to, aké reformy by mal Kazachstan urobiť, ale e, Katrin Aštonová nehovorila o tom, akým spôsobom by sa malo sledovať ich plnenie ani o tom, aké dôsledky by sa by malo nesplnenie týchto reformných prísľubov. Takže tie Vzťahy sa môžu zlepšiť len pokiaľ sa situa- zmeni- zlepší situácia v teréne. Pokiaľ ide o Uzbekistan, tak tam treba zase usilovať o to, aby sa tie kritéria, ktoré boli pre krajinu stanovené, skutočne dodržiavali. V opačnom prípade, že by boli dôsledky. EÚ musí byť dôsledná, pokiaľ ide o vzťahy s krajinami Strednej Ázie. E, Nemôže e, energetické otázky e, povyšovať nad e, potrebu dodržiavať ľudské práva a je nevyhnutné, aby sa e, podporovali hodnoty s týmto cieľom a skôr než skončím, by som chcela zdôrazniť tri naliehavé oblasti, kde podľa nás by mohol Európsky parlament stimulovať akcie na strany EÚ vo vzťahu k Strednej Ázii. Poprvé, to je zmenšujúci sa priestor pre občianskú spoločnosť, čiže obmedzovanie slobody prejavu, združovania a spoloč- zhromažďovania je nevyhnutné, aby vláda umožnila takýto e, mierový pokojný disent a aby umožnila činnosť e, organizáciám občianskej spoločnosti. Po druhé, treba e, poskytovať ochranu obhajcom ľudských práv, najmä v prípadoch, že boli väznení za svoju prácu v oblasti ľudských práv ako napríklad v Uzbekistane, v Turkmensku a v Kyrgyzstane. Po tretie, e, zabezpečiť prístup pre e, mechanizmy EÚ v oblasti ľudských práv e, a najmä pokiaľ ide o Turkmensko a Tadžikistan. EÚ musí stanoviť konkrétne ciele vo vzťahu ku všetkým týmto republikám a musí sa zabezpečiť aj transparentný proces monitorovania so zapojením Európskeho parlamentu. Toto by malo pomôcť stredoazijským vládám aj EÚ e, zodpovedne zapájať občianskú spoločnosť a tento parlament do tohto úsilia. Ďakujem a teraz odovzdávam slovo pánovi Jevgenijovi Zavtisovi ktorý patrí k najznámejším obhajcom ľudských práv v Kazachstane. Je to veľmi známy, významný právnik, ktorý je známy za svoju e, obhajobu e, slobody prejavu, demokracie. On už aj predtým navštívil náš parlament, ale táto návšteva je skutočne veľmi aktuálna, pretože Parlament v súčasnosti analizuje e, partnerskú dohodu s Kazachstanom, takže on nám určite bude môcť poskytnúť e, veľmi aktuálny prehľad súčasnej situácie v jeho krajine. Uh, uh dear members of the European Parliament, dear guests, <clears throat> thank you for the opportunity to speak here. Ďakujem za túto príležitosť tu hovoriť, za to, že sa môžem vyjadriť k európskemu projektu ľudských práv v Strednej Ázii Naša organizácia Kazach v Kazachstane spolupracuje so zahraničnými partnermi v ľudskoprávnej oblasti tu v Bruseli, takisto aj s organizáciou, ktorá je v exíle v Rakúsku a s Tadžikistanom. Ja som z Kazachstanu a za tú krajinu sa zameriam o Kurdistane, Turkmenistane a Kazachstane tiež poviem informácie. Začnem všeobecnými poznámkami. Situácia v ľudskoprávnej oblasti v Kazachstane v porovnaní s ostatnými krajinami v regióne má určitú dynamiku. Je to dynamika politického kontextu. V prvom rade Kazachstanu vládne postsovietská postkomunistická elita. Jej prezident, prvý bývalý predseda komunistickej strany je pri moci od roku 89 a znovu vyhral voľby s viac ako 97% e, väčšinou Máme typický autoritatívny politický režim, kde elita vládne 10 ročia. Je to relatívne meký režim v porovnaní s Turkmenistanom a Uzbekistanom v susedstve. Umožňuje to existenciu určitej politickej e, opozície, čo neexistuje na úrovni parlamentu alebo legislatívy. Máme niektoré tlačené médiá, máme určitý priestor pre obhajcov ľudských práv a občianske spoločnosti. E, v Tačikistáne voľby tiež skončili e, bez opozície v parlamente a v tej krajine sú není ani kritické webové stránky a podobne. Vládnuce elity sú, hlavnými pri, e, tí, sú hlavne tými, ktorí majú najväčší osoch z prechodu od plánovaného hospodárstva ku, ku trhovému sú veľmi zraniteľné z hľadiska legality a legitimnosti ich bohatstva, pretože ich bohatstvo, ktoré nadobudli, bolo nelegálne alebo pololegálne získané. Táto zraniteľnosť vytvára prekážky k politickému pluralizmu, silnej občianskej spoločnosti, nezávislým médiám, súdnictvu a právnemu štátu, lebo všetky tieto demokratické inštitúcie predstavujú pre tieto elity hrozbu. Preto vládnúca skupina dáva prednosť zachovaniu stavu, ktorý bol. Po druhé, E, na adresu samotnej spoločnosti by som sa povedať niekoľko slov. Po páde sovietskeho režimu a 20 rokov nezávislosti kazašská spoločnosť ako ďalšie spoločnosti Strednej Azby neveria vôbec v slobodu. Slobodu nemá žiadnu praktickú hodnotu a ľudia nechcú kvôli nej nič obetovať. Ľudia neveria ani v inštitúcie, veria osobám a spoliehajú sa na štát. Preto režimy v legióne môžu byť autoritárske s rôznym stupňom e, krutosti, môžu byť centralizované, majú a sú veľmi skorumpované. Keď si pozrieme kazašskú legislatívu, ako aj legislatívu ostatných stredoazijských krajín v oblasti ľudských práv, tak zistíme, že už je koncepčne závadná a nesplňa medzinárodné normy a základné zásady medzinárodného ľudského práva. Minulý rok navštívili Kazachstan viaceré delegácie. Takisto aj tento rok sme mali delegácie, ktoré poukázali na to, že v Kazachstane sa tieto práva vlá, chápu ako privilegia, nie ako niečo, čo je dané. štátny záujem, národná bezpečnosť, verejný poriadok sú nadradené osobným právam a slobodám práva a slobody nesplňajú kritéria, ktoré na ne kladne zás, e, občianská spoločnosť a zásada proporcionality. Vidíme e, aj sprísňovanie legislatívy a postih neregistrovaných občianských organizácií a podobne. Nový trestný poriadok obsahuje aj novú definíciu vodca verejného združenia ktoré nie je v súlade so zásadou právnej istoty a dôveryhodnosti. Nedávny zákon o ochrane detí pred škodlivými informáciami prijal parlament, ale prezident ho ešte nepodpísal. Podľa tohto zákona sú informácie o LGBT považované za škodlivé a sú zakázané. V Kyrgyzstane aj v Tadžikistane sa prijíma legislatíva proti LGBT Kazachstane e, e, sa pripravuje nová legislatíva, ktorá, dúfajme, nebude predstavovať hrozbu pre zahraničné organizácie alebo e, podobné združenia. V Tadžikistane ale vidíme pridaný vývoj legislatívy tak, že takéto organizácie musia byť registrované. V Kyrgyzstane je to ešte horšie, lebo chcú tam prijať podobnú legislatívu ako v Rusku o zahraničných agentoch. Situácia v Kyrgyzstane je veľmi znepokojivá, pretože po určitú dobu bola vedúcou silou v demokratizácii, ale teraz došlo k veľkému zhoršeniu. Bol som po 8 rokoch v Kyrgyzstane a s hrozou som zistil, že moje stretnutie v kaviarni bolo E, sledované tajnými agentami, ktorí sa nesnažili skryť. Ako vidíme, e, dochádza k zatýkaniu mnohých ľudskoprávnych aktivistov, ktorí sú odsudení na neprimerane vysoké tresty. V Turkmenistani sme vôbec nemohli hovoriť o občianskej spoločnosti a nezávislých médiách, lebo neexistujú. Mnohí ľudskoprávni aktivisti sú v exile v zahraničí, táto krajina ratifikovala väčšinu medzinárodných ľudskoprávnych dokumentov, je členom Rady Európy, OECD a podobne. V Tadžikistane sú títo odporcovia buď vo väzení alebo v exíle a nie sú ani elektronické médiá nezávislé k dispozícii. Musím však spomenúť aj pozitívne črty. Kazachstan nedávno ratifikoval ratifikoval dohovor OSN o právach ľudí s, s postihnutím. Vláda je pripravenejšia k dialogu s občianskou spoločnosťou, ktorý je institucionalizovanejší. Dialóg o ľudskej dimenzii vznikol v rámci Ministerstva zahraničných, e, zahraničných vecí. Prakticky všetky veľké ľudskoprávne organizácie sa dialogu zúčastňujú Ministerstvo kultúry a športu vytváral, vytvorilo tiež takéto pracovné skupiny na diskusiu v tomto duchu. Ale to sú len skupiny a musíme mať aj viditeľné výsledky. Výsledky by mali byť vidieť v oblasti zaobchádzania s e, osobami, ktoré považujeme za politických väzňov v Kazachstane. Chcem spomenúť takéhoto človeka Kozlova a ďalších, Myslíme si, že ich súdne procesy boli zmanipulované. Vzhľadom na novú spoluprácu o partnerstve medzi EÚ a Kazachstanom si myslíme, že nastal čas, aby sa hovorilo o týchto konkrétnych obetiach, ktoré sa spomínajú aj v uzneseniach EP. Treba taktiež vyzvať vládu Kazachstanu, aby prehodnotila svoje politiky z oblasti ľudských práv ako je sloboda prejavu náboženstva, viery a podobne, tak, aby splňali svoje záväzky vyplývajúce z dokumentov, ktoré podpísali z OSN a Radou Európy. Je tu ešte jedna vec, ku ktorej sa musím nakoniec vyjadriť. To sa týka dôsledkov konfliktu medzi Ruskou a Ukrajinou a vzťahov so Západom a Kazachstanom. Náš priestor je pokrytý ruskými informáciami. Ruská propagácia je veľmi úspešná pri šírení protizápadnej retoriky, diskreditácie demokracie a demokratických odvod. Má to veľmi negatívny dopad na našu spoločnosť. 80 Kazachšov podporuje ruskú politiku a okrem toho v Kazachstane sme nervózni z revanšistickej politiky Ruska. Máme veľkú ruskú e, skupinu na východe v Kazachstane a myslíme si, že šírenie ruskej propagandy musia riešiť aj západné krajiny. Dúfam, že v rámci diskusí partner, o novej partnerskej dohode sa uskutoční takáto revízia oblasti ľudských práv v Kazachstane, pretože to by mohlo pozitívne ovplyvniť vývoj v našej krajine a celom regióne. Um, Ďakujem. Slovo má pani Nadežda Atajeva, ktorá je obhajkyňou ľudských práv v Uzbekistane a predsedničkou Združenia pre ľudské práva v Strednej Ázii. E, dostala politický azyl vo Francúzsku a hovorí o politických, e, o justičnom systéme. Musela odísť zo svojej domoviny a myslím si, že jej skúsenosť je pre nás veľmi zaujímavá. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy a Adresujem tu všetkých v sále. Chcem vás upozorniť na situáciu v ľudskoprávnej oblasti v Uzbekistane na, pri výročí desaťročia e, tragédie z Andidžanu. Hromadná vražda, ktorú spáchal diktátor Karimov 13. mája 2005, je zločinom, na ktorý sa nevzťahuje žiadne premlčanie. Potrebujeme e, to medzinárodne nezávisle vyšetriť. E, zneužitie použitia strelných zbraní prinieslo veľa obetí. Antižanská tragédia je dôsledkom represívnej politiky Karimovho režimu. Tieto politiky nedodržiavajú ústavu ani medzinárodné dohody o ľudských právach. Pokiaľ ide o vzťah Uzbekistanu a o situáciu Uzbekistanu, tak vidíme, že andidžanská tragédia ukazuje, ako, e, aká je skutočná situácia. Potom nastali sankcie, sankcie skončili a záväzky neboli splnené. V roku 2006 bol iniciovaný dialog v oblasti ľudských práv s Uzbekistanom a ale situácia v Uzbekistane v oblasti ľudských práv sa len zhoršuje. Máme 200 tisíc ľudí vo väzeniach, z toho 12 tisíc je politických väzňov a 40 aktivistov občianskej spoločnosti. Sú to predstavitelia nezávislého novinárstva, obhajcovia ľudských práv, protivníci režima, niektorí sú už v druhom období uväzenia sú tam mnohé známe osoby, ale ja by som sa chcela vyjadriť k bývalému poslancovi Murajovi Džurajovi, ktorý je už 5 e, rokov, 5 krát po sebe vo vezení, 21 rokov. Všetky snahy o oslobodenie nepriniesli žiadne výsledky, pretože súdna moc je podriadená vláde, takisto ako aj legislatívna moc. Za posledných 10 rokov Vidíme represie v Uzbekistane, ktorých obeťou bolo 480, 487 e, aktivistov. Takisto aj ich rodiny príslušníci sú diskriminovaní. Počet utečencov rastie. Tisíce občanov Uzbekistanu e, sú hľadaní vyhlasujú, že sú hľadaní Interpolom. Sú medzi nimi aj svetkovia tragédie z Andižanu, ako Muzafar Isakov, Samsudinov a mnohí ďalší, nemožno ďalej pre, viesť dialog o ľudských právach medzi EÚ a Uzbekistanom, pretože to vedie len k ďalšiemu nárastaniu obetí alebo utečencov. Vidíme, že títo utečenci podnikatelia e, sa snažia získať e, štatút utečenca, ale vieme, že Batir Party, jeden z najbohatších ľudí v e, Uzbekistane, je človekom, ktorý bol v, v záznamoch vysoko postavených pracovníkov po tragédii a za 26 rokov Karimov, vlády Karimova niko, nikto sa e, nikto z týchto ľudí nemusel deklarovať svoje príjmy, oficiálne zdroje príjmov. V takejto krajine je veľmi ťažko počítať potom so spravodlivým súdnym procesom alebo si chrániť život. Preto sa teraz E, stávajú naši utečenci utečencami, ktorí e, utekajú, ale ktorých vraciate do Uzbekistanu. A e, veľmi ich situácia je veľmi ťažká, pretože títo ľudia sa musia vrátiť domov, keďže ich tu neprimete a potom sú vystavení vydieraniu, musia vypovedať proti sebe a podobne, alebo tým, ktorým pomohli sa dostať von. Chcem povedať, že v Uzbekistane je situácia taká, že treba vždy sledovať, čo sa deje. Napríklad si zoberme aj tú skutočnosť, že mnohí zo zatknutých ľudí sú podrobení potom mučeniu pri vyšetrovaniu a e, ich zdravotný stav sa ale nedá dokázať, pretože žiadosť o vyšetrenie prokuratúra zamieta môžeme povedať, že máme 114 prípadov vražd, únosov, zmiznutí, ktorej bola zapojená uzbecká tajná služba. V Uzbekistane vidíme diskrimináciu aj e, obyvateľov Karakalpakstanu. Sú to obyvatelia, ktorí trpia e, znečistením životného prostredia, ale zatiaľ ich nikto nenazval environmentálnymi utečencami Takže musíme sa zaoberať aj otázkou e, obyvateľstva a životného prostredia a možnosti žiť v svojom rodisku. V roku 2009 došlo k zrušeniu sankcií a e, myslím si, že teraz je potrebné vrátiť sa k pôvodným požiadavkám a je potrebné, aby Európsky parlament zopakoval, že je dôležité viesť konzistentnú politiku voči Uzbekistanu a že sa musí, e, musí sledovať obraz ľudských práv v Uzbekistane, kde musí Uzbekistan viesť e, e, zmenenú politiku mnohé medzinárodné organizácie, či už je to Združenie pre ľudské práva, Amnesty International a podobne, všetky tieto organizácie vyzývajú EÚ, aby sa mohla andržanská tragédia vyšetriť nezávislými orgánmi aby sa zabezpečila občianska spoločnosť, právo rôznych obhajcov, aktivistov, nezávislej tlači. Treba spraviť všetko preto, aby sa obnovila činnosť medzinárodných ľudskoprávnych organizácií v Uzbekistane. Uzbecké obyvateľstvo potrebuje takúto pomoc. Treba sa snažiť o to, aby sa obnovila činnosť e, Medzinárodného červeného kríža Veľmi dôležité je, aby v Uzbekistane sme mali jednotné, aby sme do Uzbekistanu dostali e, delegáti OSN, ktorí sa tam už 10 rokov nemôžu dostať, pretože Uzbekistan veľmi hrubo porušuje práva, e, ľudské práva vyplývajúce z dohovoru OSN. Treba sa venovať tejto otázke a sledovať situáciu v Uzbekistane. Chcem povedať, vážení dámy a pani, pri eh, predvečer 10. výročia tragédie v Andijiane dúfam, že sa Európska únia bude aktívne angažovať v Uzbekistane tak, aby sme dosiahli slobodu prejavu, nezávislosť súdnictva aby sme vytvorili stále podmienky na ochranu ľudských práv a slobod. Európska únia má veľkú historickú príležitosť prispieť k posilneniu demokracie v Uzbekistane. Ďakujem vám. Eh, Ďakujem pekne. Takže e, máme tu poradie. E, eh, rečníko Maria Renatu je bude hovoriť o tej istej krajine Uzbekistane, pretože ona je špeciálnou spravodajkyňou pre <clears throat> protokol o textile. A tu je e, dohoda s Uzbekistanom. Myslím, že by bolo primerané, aby sme e, jej dali slovo a potom budeme pokračovať v diskusii. Čiže vítajte a nech sa páči. Pani predsedníčka, je to poprvýkrát, eh, čo prichádzam do tohto výboru, je to pre mňa potešením. O to viac, že veľmi často počúvame, že Európa má možnosť využívať nástroj, ktorý má k dispozícii a síce partnerské obchodné dohody, ktoré možno využiť na zlepšenie ľudských práv v krajinách, eh, ktoré sú partnerskými krajinami. Čiže je pre mňa potešením analyzovať túto situáciu v rámci výboru INTA, teda výboru pre medzinárodný obchod. A viete, že je tu táto dohoda, teda protokol o textile, o ktorom sa rokovalo medzi teda komisiou a uzbeckými orgánmi. A teraz sa čaká na ďalší pokrok. Viete, že sú tu odporúčania vydané týmto parlamentom, na, pokiaľ ide o špecifika o oblasti textilu, hlavne pokiaľ ide o detskú prácu v zbere bavlny v oblasti teda, ktorá je spojená s textilom dnes. Protokol je znovu na programe. Požiadali sme o vypočutia Hlavne Medzinárodná organizácia práce by sa mala vyjadriť, e, aby teda odporúčania, ktoré vydala táto organizácia, boli splnené. Niektoré z nich sme dostali zo strany e, napríklad e, obrancov ľudských práv. Týkalo sa to aj detskej práce a mohlo by tu dôjsť k určitému zlepšeniu, ale zároveň je tu situácia, ktorá sa zhoršila v oblasti nútenej práce. Tentokrát sa to týka dospelých a išlo skôr o štátne postupy v oblasti teda nútených prác. Zajtra nás čaká vypočutie k situácii o detskej práci, ale aj o nútenej práci v Uzbekistane a to by nám malo umožniť lepšie pochopiť situáciu a tiež posilniť mandát, ktorý dostalo OIT, aby teda pracovali na zlepšovanie ľudských práv a práv zamestnancov v Uzbekistane a teda potom na základe týchto analýz môžeme prijať stanovisko aj z pohľadu vypočutí eh, organizácií, ktoré bránia ľudské práva. Viem, že to nie je ľahká otázka, ale aj v Uzbekistane analyzovať situáciu znamená ďalšie informácie a teda to je veľmi osobitá úloha. Pokračujeme aj vo využívaní nástrojov ako napríklad obchodné partnerstva preto, aby sme boli aktérom zmeny v ľudských právach v tejto krajine. Ďakujem. Chcete položiť otázku? Chcete niečo povedať, vyjadriť sa? Ваш подход и, конечно, сказать о том, что сожалению, в Узбекистане на самом деле... V Uzbekistane naozaj je situácia taká, že vidíme hromadné vykorisťovanie mnoho prípadov úmrtí a nikto nemá tu možnosť tieto e, veci vyšetriť. Obeť e, sú traumatizované v dôsledku takýchto praktík. Ehm, rodiny prichádzajú o deti na poliach svojich blízkych, na poliach. Všetci sa boja, všetko je vtaj- utajované a naťahuje sa roky, pracuj, pretože sú tam zapojené tajné služby, dochádza k mnohým prípadom diskriminácie, zakazuje sa vycestovanie z krajiny. Ja by som chcela, keby sa zaoberal niekto situáciou novodobého otroctva v Uzbekistane, pretože je tu napríklad aj prax týchto individuálnych žalob, žalob a malo by sa, mala by sa riešiť aj situácia alebo správanie e, súdnych orgánov, ktoré vychádzajú v ústrety predstaviteľom vlády. Ďakujem. Muchísimas gracias a las dos. ¿Quieres decir algo, María, o está bien? De acuerdo, pues. Mária, chcete niečo dodať, alebo je to postačujúce? Takže pokračujeme v diskusii. Máme tu tiež niekoho z uh, Uzbekistanu, z um, EAS. E nie, nie. A teda Môžete nám opísať e, ľudskoprávnu situáciu v rozličných krajinách, e, vrátane Turkmenistanu, takže dávame vám slovo, nech sa páči. Ďakujem pekne. Ladies and gentlemen, I speak on behalf of... Ďakujem veľmi pekne. Chcel, chcel by som hovoriť e, v mene kampane Dokážte, že žijú. Táto kampaň bola spustená v roku 2013, spustila ju skupina aktivistov v Severnej Amerike, v Európe, ako aj v e, Turkmenistane. Išlo o to, aby sa e, odhalili nutené zmiznutia v tureckých e, väzeniach. Samozrejme, my veľmi úzko sledujeme celkovú situáciu v oblasti ľudských práv v krajine. Táto diskusia je preto veľmi aktuálna keď sa snažíme hľadať možnosti, aké má EÚ na ovplyvnenie eh, ľudských práv a právneho štátu v tejto krajine. Je to nevyhnutné v čase, keď sa, eh, dosia, keď sa eh, zhoršili vzťahy v krajine. Preto treba veľmi urychlene pristúpiť k ratifikácii dokumentu, ktorý má byť odsúhlasený v niekoľkých najbližších týždňoch. Týka sa aj e, takisto výstavby transkaspického ropovodu Tu do, tohto projektu sú zapojené súkromné európske spoločnosti a už sa vykonalo predbežné hodnotenie vplyvu na životné prostredie. E, viceprezident Európskej komisie Maro Ševčovič počas jeho návštevy Aškabatu minulý týždeň oznámil plán na zabezpečenie prvej dodávky turkmenského plynu do Európy v roku 2019. Okrem toho aj bezpečnostná kríza, ktorá súvisí s pripojením Krymu k Rusku a konflikt na východnej Ukrajine podporuje názor, že EÚ musí konať rýchlejšie. E, proces prípravy ratifikácie e, dohody, e, partnerskej dohody môže byť veľmi dôležitým nástrojom na zlepšenie situácie v Turkmenistane. Už pred piatimi rokmi Európsky parlament diskutoval o tomto návrhu a vtedy zavrhol návrh ratifikovať partnerskú dohodu práve z dôvodu e, ľudských práv. V roku 2006, e, teda na obdobie 2006 až 2010, e, stanovil podmienky, ktoré musí krajina dosiahnuť. Ale je potrebné, aby sme posúdili, čo sa v krajine dialo od roku 2010 Ľudské práva v Turkmenistane patria medzi tie, ktoré majú v celom svete e, veľmi jednu z najnižších mier ochrany. Všetky základné práva a slobody sú buď e, vážne ohrozené, alebo neexistujú. Eh, aktivisti, novinári, vrátanie tých, ktorí žijú v exile a ich rodine sú vystavení neprestajnej hrozbe represálií zo strany vlády. Ehm, citlivé otázky sa môžu riešiť iba v utajení alebo v zahraničí, pretože za každú kritiku oficiálnej politiky hrozí ehm, odveta štát kontroluje prakticky všetky printové a elektronické médiá. Internet takisto je veľmi kontrolovaný zo strany vlády a e, to aj pokiaľ ide o použitie týchto médií zo strany e, medzinárodných e, organizácií na ochranu ľudských práv a medzinárodných nadácií to sa vzťahuje aj pri, to sa týka aj prístupu k e, ďalším médiám, ako, sú, e, ako je televízia, e, rozhlas, ako je právo občanov slobodne cestovať, pretože na cestovanie je, sú uvalené veľmi prísne obmedzenia. A to sa týka aj aktivistov občianskej spoločnosti, politických väzňov alebo disidentov. Takisto ehm, mučenie zostáva veľkým problémom a je dôsledkom neexistencie nezávislého súdnictva. V správe z roku 2014 boli opísané prípady mučenia väzňov v väzení Obadan Tepe, v ktorom je uväznených veľa politických väzňov. Krajina nepripúšťa žiadnu kontrolu dodržiavania ľudských práv, nepôsobia tam žiadne nezávislé organizácie, pretože je to zakázané Takáto prax sa uplatňuje už od 90. rokov minulého storočia. Patrí sem aj, patria sem aj mnohé prípady e, nutených miznutí ľudí, ktorí sú odsudení na dlhoročné tresty odňatia slobody. E, e, najväčšia skupina týchto obetí to sú ľudia, ktorí boli odsudení za údajnú snahu zavraždiť vtedajšieho prezidenta Turkmenistanu Sapurmata Niazova v roku 2002. Mnohí ďalší sú odsudení za nepolitické trestné činy. Ehm, vzhľadom na to veľmi veľa ehm, verejných činiteľov, občianských aktivistov a ďalších ehm, sú väznení bez súdneho procesu, mnohí z nich vyše 12 rokov. Ehm, údaje, ktoré sme získali, svedčia o tom, že počas predsudnej väzby sú tieto osoby vystavené mučeniu a niektorí z nich dokonca vo väzení zomreli. Niektorých väzňov mali údajne prepustiť v rokoch 2013 až 2014, pretože uplynul ich trest, ale namiesto toho boli ich príbuzní informovaní, že im boli uložené ďalšie tresty, až zostávajú vo vezení vzhľadom na ich ďalšie údajné trestné činy. Vo viacerých prípadoch sa uplatňovalo kolektívne e, trestanie keď boli zatýkaní aj príbuzní e, väzňov, boli prepušťaní zo zamestnania, ich e, majetok bol skonfiškovaný a veľmi často sa im zabránilo cestovať do zahraničia. Politické represie, mučenie, nespravodlivé súdne procesy a nútené miznutia v Turkmenistane vyvolali medzinárodné znepokojenie a v roku 2003 e, OBSE vydala tzv. správu o moskovskom mechanizme. Takisto Válne zhromaždenie OSN v rokoch 2003 a 2004 vydalo príslušné uznesenia. Vieme však, že pokiaľ ide o nutené zmiznutia osôb, to stále pokračuje aj počas režimu prezidenta Mucha Medova. Myslíme si, že teraz je e, vynikajúca príležitosť na to, aby sme poukázali na túto otázku nutených zmiznutí. Bolo prijatých viacero nových zákonov, vrátanie zákonu o združovaní, zákonu o internete. Ale toto je len um, taká nejaká uh, snaha vlády dokázať, že sa dosiahol pokrok, ale je to v podstate fiktívny pokrok uh, prezident Berdy Mohamedov um, oznámil aj ďalšie právne iniciatívy, ale tu takisto sa uplatňuje reštriktívny prístup a neprejavuje sa snaha zavádzať systémové e, dôsledné opatrenia na podporu občianskej spoločnosti. Nemožno očakávať e, reálne zlepšenie základných práv a slobod. Myslíme si však, že pred niekoľkými mesiacmi sa objavila nová príležitosť na to, aby sme dosiahli pokrok v oblasti ľudských práv v Turkmenistane vzhľadom na kombináciu politických a právnych faktorov. Prvý súbor faktorov e, vyplýva z nebývalej ochoty turkmenských orgánov rozviať vzťahy a spoluprácu s EÚ a so západným spoločenstvom. Je to výsledok hospodárskych a bezpečnostných potrieb. Turkmenistan potrebuje európske trhy na vývoz svojho plynu, ktorý v súčasnosti vyváža iba do Číny a Ruska, ale nie za veľmi výhodné ceny. Ďalej tu je potreba diverzifikácie vývozu. Na to je potrebná nová infraštruktúra, technológia, investície, ktoré Turkmenistan nemá. E, Európska únia má veľký záujem o dovoz turkmenského plynu, aby diverzifikovala svoje zdroje energie a vymanila sa z dominácie ruského Gazpromu. Gazpromu potrebuje turkmenský um, plyn, ale e, hospodárska kríza v Rusku a e, celom regióne veľmi silne poznačila turkmenské hospodárstvo. Situácia sa neprestane zhoršuje, zhoršuje, sa aj hodnota e, meny a finančných rezerv Bezpečnostná hrozba z Afganistanu to je druhá veľká hrozba. Taliban v rokoch 2014 a 2015 zorganizoval viacero útokov v blízkosti turkmenských hraníc a e, objavujú sa správy o narastajúcej prítomnosti e, vojakov islamského štátu, čo je mimoriadne znepokojujúce pretože e, Tursko, e, Turkmensko e, potrebuje spojenca v obrane proti agresívnej politike islamského štátu a Ruska. Čiže tu má Európska únia obrovskú príležitosť vyvíjať svoj vplyv. Samozrejme nemôžeme tolerovať žiadny autokratický režim v krajine. Preto to, či sa nám podarí využiť e, tento vplyv závisí od toho, či budeme schopní nejakým spôsobom dôsledne uplatňovať naše požiadavky, pokiaľ ide o právny štát a ľudské práva to je jeden súbor výhod. Druhý súbor výhod zahrňa rôzne okolnosti súvisiace s, s vnútropolitickým vývojom. Oslava 20. výročia e, neutrality Turkmenska poskytuje právny základ na to, aby sme mohli e, podporiť E, túto ústavnú normu, e, pretože sa v nej osobitný dôraz kladie na medzinárodnoprávne e, záväzky v oblasti ľudských práv. Sem platia rôzne nové právne predpisy, vrátanie dôvodov na oslobodenie mnohých politických väzňov v v oktobri 2014 výbor OSM pre ľudské práva prijal prelomové rozhodnutie týkajúce sa sťažnosti e, pre e, Borisa Šikmuradova. To bol bývalý minister zahraničných vecí a výbor e, konštatoval, že pán Šichmuradov je obeťov nuteného zmiznutia, mučenia a nespravodlivého súdneho procesu. Prijal príslušné uznesenie, že Turkmenistan musí zjednať nápravu. Kľúčová otázka je nasledujúca. Čo je účinne? Je to prospekt ratifikácie eh, partnerskej dohody s tým, že sa k nej pripoja podmienky týkajúce sa ľudské, ľudských práv, alebo či sa má najprv ratifikovať táto dohoda a potom sa má presadzovať e, zlepšenie e, v oblasti ľudských práv. My si myslíme, že je potrebné, aby sme získali možnosť vplyvu. V tom momente, ako by sme ratifikovali PCA, tak by sme stratili možnosť vyvíjať vplyv. Preto ratifikácia PCA by mala byť e, podmienená skutočným pokrokom v oblasti ľudských práv. Jednoznačne nebol doteraz dosiahnutý žiadny hmatateľný pokrok a e, tie obmedzenia a nedostatky, ktoré existovali v roku 2010, tu ešte stále existujú. Ratifikácia PCA je mimoriadne dôležitá pre Turkmenistan a preto parlament má jedinečnú pozíciu e, klásť tieto požiadavky a e, stanoviť pokrok v oblasti ľudských práv ako podmienku pre ratifikáciu PCA. To si vyžaduje čas konzultácie s občianskou spoločnosťou a je potrebné stanoviť eh, benchmarky, referenčné hodnoty ale tie požiadavky, ktoré sa musia sformulovať, musia byť jednoznačné a musí sa stanoviť aj časový rámec. V zásade nesúhlasíme s argumentom, že ratifikácia PCA by bola účinná sama o sebe, pokiaľ ide o otvorenie cesty k posilnenému dialogu E, vláda musí byť, musí byť motivovaná vyhliadkom na e, podpísanie PCA, ale za istých podmienok. Toto je situácia, kedy e, môžu predstaviteľia tvrdej línie v turkmenskej vláde sa snažiť Um, vyčkávať, či um, Európska únia môže byť um, dotlačená k uh, podpísaniu a ratifikácii tejto dohody. My nechápeme, prečo je stanovený taký krátky rámec, časový rámec na ratifikáciu PCA s Turkmenskom. Nevieme, že E, sú to len tri mesiace a myslíme si, že nám to zamedzí, či, či znemožní využiť e, možnosť vplyvu. A ratifikácia PCA musí byť podmienená e, konkrétnym pokrokom a môže, musí byť stanovený aj časový rámec, buď 6 mesiacov alebo 1 rok. Musí byť samozrejme vytvorený aj monitorovací mechanizmus. Monitorovanie by mohol robiť tento podvýbor AFED alebo osobitný e, zástupca EÚ pre Strednú Áziu nedostatočný alebo neexistujúci monitorovací mechanizmus by oslabil možnosť demokratickej kontroly parlamentu, pokiaľ ide o politiku EÚ. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Áno. Máme tu aj zástupcov z SV, SVČ, ktorí dokážu zodpovedať mnohé z otázok a zareagovať na mnohé z obav, ktoré tu spomenuli dnes popoludní naši hostia. Ako aj na obavy našich poslancov. Je tu, je tu niekoľko z vás, niekto sa vyjadrí kto zodpovedá za, politic, za politiku ľudských práv, stratégiu implementácie. Takže prosím, keby ste sa rozhodli, kto z vás bude reagovať. Najprv dám a zda slovo pánu Gamingtonovi, ak sa chce vyjadriť. Volám sa Trevor Clark, som e, vedúcim útvaru pre strednú Áziu na SVČ. Súhlasím s rečníkmi v tom, že stojíme v Strednej Ázii pred mnohými problémami a vidíme aj ne, v niektorých krajinách pozitívny vývoj, vrátanie legislatívnej reformy. Avšak vidíme, že ľudskoprávna situácia je vo väčšine Strednej Ázie znepokojúca ľudsko občianské or, teda organizácie občianské spoločnosti, novinári a tak ďalej sú vystavovaní rastúcemu útlaku reštriktívnej e, legislatíve, obťažuje ich policia, zle sa zaobchádza sa zadržanými osobami, napriek určitým krokom, ktorým e, my sa snažia zabrániť mučeniu v niektorých krajinách regiónu menšiny, vrátane malých náboženských skupín, etnických e, menšín či LGBT sú vystavovaní diskriminácii a nie sú dostatočne chránení štátom. S výnimkou Kyrgyzska demokracia sa v Strednej Ázii nezakorenila a voľby, ktoré prebiehajú, sú buď falšované, alebo im úplne chýba dôveryhodnosť. Stratégia EÚ pre Strednú Áziu hovorí, že ľudské práva, právny štát, dobré spravovanie spoločnosti, demokratizácia sú základmi dlhodobej stability a hospodárskeho vývoja Strednej Ázie. A to je aj ústredný prvok našich vzťahov s krajinami tohto regiónu. Ľudskoprávne otázky sa systematicky riešia v politickom dialogu s riedoazijskými vládami, či už na, aj na úrovni vlád a premiérov. Chcem tu však zdôrazniť, že máme štrukturovaný politický dialog so štyrmi z týchto krajín. S jednou krajinou, Turkmenistanom, nám ale chýba práve takáto možnosť štrukturovaného dialogu. Ľudskoprávne dialógy vedieme so všetkými piatimi stredoazijskými republikami. Nesúhlasím s tým, že tieto dialógy sa vedú za zatvorenými dverami a že práve preto nemajú svoju cenu. Ja si myslím, že majú veľkú cenu a umožňujú otvorenú výmenu názorov o porušeniach ľudských práv a takisto aj umožňujú diskusiu o individuálnych prípadoch. Nie vždy vedú ale k veľkým výsledkom, ale viedli k významným výsledkom v niektorých prípadoch a preto aj naďalej tlačíme krajiny Strednej Ázie, aby robili viac. A v niektorých prípadoch samozrejme musia urobiť oveľa viac. Spolu s členskými štátmi a ich e, veľvyslanectvami. Vedieme, cez ich veľvyslanectvá vedieme dialógy s aktivistami. Diplomati monitorujú situáciu v krajinách regiónu Máme konzultačné stretnutia s aktivistami občianskej spoločnosti, vlátanie ľudskoprávnych e, pracovníkov, či už v krajinách alebo v Bruseli. Máme semináre o ľudských právach, kde sa stretávajú miestni aktivisti, medzinárodní experti, akademici. Sú akcie, ktoré konáme každý rok v týchto krajinách a najmä tam, kde môžu takéto organizácie pracovať. Odporúčania prijaté na takýchto seminároch, ktoré sa zameriavajú napríklad na kľúčové témy slobody prijava, mučenia, sa potom riešia aj v rámci takéhoto ľudskoprávneho dialogu. EÚ podporuje organizácie občianskej spoločnosti v regióne cez náš nástroj pre demokraciu a ľudské práva. Je to súčasť iniciatívy právneho štátu pre Strednú Áziu a EÚ v rámci toho uskutočnila niekoľko seminárov, školení na témy, ktoré sú prioritou pre všetky krajiny, prísuch spravodlivosti, spravodlivé súdne konanie, nezávislé súdnictvo, E, odborná príprava sudcov a podobne. Úzko spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami v rámci OBC, OBS, Rady EU, Rada Európy a e, Vysokého komisára OSN pre ľudské práva. Chcem sa tiež vyjadriť niektorým konkrétnym otázkam, ktoré tu zazneli. Uzbekistan. O Uzbekistane sa bude hovoriť aj zajtra a nechcem teraz tu zachádzať veľmi do detajlov tejto diskusie, ktorá bude zajtra vo výbore INTE, ale my si myslíme, že spolu so Svetovou bankou sa nám podarilo dosiahnuť pokrok v oblasti detskej práce a dosahujeme pokrok aj v oblasti nutenej práce. Toto nie je nejaký veľký, rýchly pokrok, nie je taký rýchly, ako by sme si želali, ale spolu so Svetovou bankou MOP sa nám podarilo dosiahnuť pokrok a sme presvedčení, že dosiahneme ešte viac. To je veľmi veľká iniciatíva EÚ a ďalších partnerov, vrátanie USA a ďalších v spolupráci so Svetovou bankou, aby sme zabezpečili, že dokážeme usmerniť Uzbekistan a zbaviť ho týchto dvoch e, závažných pliak, to je detská práca a nutená práca. Sme presvedčení, že sme na správnej ceste a že veci e, idú vpred. Turkmenistán to je veľmi ťažká krajina na spoluprácu a nechcem zmenšovať problém ľudských práv. Ale hlavná otázka je, že čo je najefektívnejšie. Máme sa usilovať o zmeny cez kontakty alebo tým, že budeme bokom. Teraz EÚ je akoby bokom vo veľkej miere. Ako som povedal, nemáme žiaden pravidelný politické kontakty, ktoré by nám umožňovali riešiť dôležité témy bez partnerskej dohody nebudeme mať takéto fórum ani na úrovni ministrov zahraničných vecí, vyšších úradníkov parlamentu. Takže my si myslíme, že potrebujeme partnerskú dohodu aj preto, aby sme mohli riešiť otázku ľudských práv. Kondicionalita pre ratifikáciu, podmienenosť ratifikácie, bol na vec, o ktorú sme sa pokúšali A ako všetci povedali, nedosiahli sme veľký pokrok, odkedy sa s tým zaoberáme. Takže si myslíme, že partnerská dohoda nie je koncom cesty, ale začiatkom cesty. Začiatkom toho, čo nám umožní vlastne riešiť štrukturovaným spôsobom všetky tieto problémy, ktoré všetci, ktoré všetci považujeme za dôležité. Bez partnerskej dohody jednoducho nemáme takéto fórum. A to by bolo polutovania hodné. Ďakujem. Muchas gracias. Voy a dar la palabra ahora a los miembros de la Ďakujem pekne a teraz dávam slovo členom výboru a teda kolegom, ktorí sa k nám dnes pridali. A potom, keď SVČ bude mať čo, niečo dodať, tak eh, samozrejme môže. Ďakujem za túto prezentáciu a vašu prítomnosť dnes. Popoludne pán Panceri má slovo. len možno by ste nám mohli povedať, alebo teda či by sme si mohli ešte niečo vypočuť. Ja teda naozaj chápem, aké, sú, aké je ťažké zladiť naše záujmy v základných hodnotách a záujmy v energetike a prírodných zdrojoch. to je jedna z vecí, ktorá je prekážkou našich vzťahov medzi EÚ a Strednou Áziou, ale pokiaľ ide o nás, tak je celkom jasné, neviem možno, že či ľudia na druhej strane stola so mnou súhlasia, ale cítime, že v jednaní e, s tým diktátorstvom um, plynu stiahame za kratší koniec. Energetická bezpečnosť a podpora demokracie sú kľúčové. Uh, pre európsku vonkajšiu politiku. V prípade Turkmenistánu musím povedať, že, že aj tu sú protiklady, ktoré musíme riešiť, pretože podmienenosť je otázka a téma, ale zdá sa, že nenapredujeme. EU sa bojí, že prehrá na energetickom trhu, že stratí trh e, voči Rusku či Číne. Takže naozaj neviem, aký veľký máme manevrovací priestor. A minimálne pre náš podvýbor pre ľudské práva je to dôležitá otázka, pretože sú tu ekonomické a ľudské práva, ktoré sú v protiklade a to je neprípustné. Neviem, či v ďalších diskusiách by sme sa mohli pokúsiť o dosiahnutie nejakej dohody, kde by sme upozornili na potrebu podporiť sociálne normy a dokonca aj environmentálne normy, aby sme nejakým spôsobom vyvinuli vplyv, aby sme sformovali ďalší vývoj v Uzbekistane a v iných krajinách. Otázka a možno taký stručný postreh, ak dovolíte. Z nášho pohľadu a z toho, čo sme počuli, by som sa chcel spýtať. či by bolo možné zdôrazniť potrebu e, dodržiavať určité usmernenia v Strednej Ázii, pretože toto je naozaj úloha SVČ. Možno, že toto je e, slabé miesto našej nedávnej politiky. A otázka, ktorú mám, úlohu, ktorú by v tejto krajine mohla zohrávať. To je jeden z kľúčových faktorov ak chceme zastaviť ten začarovaný kruh, kde všetko ide vždy na úkor ľudských práv, pretože sú tam iné silnejšie záujmy. Hlavne vtedy, keď sa snažíme zlepšiť situáciu v ľudských právach. Ďakujem, pán Panceri. Pán Ostrovičius. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem panelistov, ktorí prišli a informovali nás o poslednom vývoji v Strednej Ázii a teda situácii e, v oblasti ľudských práv a demokracie. Situácia sa zdá byť naozaj extrémne zlá z toho, čo počúvame od našich expertov a disidentov. Nazval by som ju dokonca neakceptovateľnou. Zrejme by sme nemali akceptovať situáciu, kedy sa snažíme o budovanie vzťahov s týmito krajinami, ktoré ste spomínali, a, a princípom najmenšieho menovateľa. Nefunguje to takýmto spôsobom. Ak veríme vo svetlý zajtrajšok, tak potom vlastne sa sami e, klameme. Tieto krajiny sa nezmenia, lebo majú okolo seba samé zlé príklady Rusko, Čínu a iné krajiny a oni sa učia od svojich susedov. Je to naozaj e, zlý príklad, ale Ja by som nebol za nejakú politickú podmienenosť pre ratifikáciu týchto dohôd, pretože inak e, stratíme akýkoľvek nástroj či možnosť e, monitorovať túto situáciu alebo dosiahnuť nejakú zmenu k, zl- k, zl- e, k lepšiemu. Pripomína mi to určité obdobie v minulosti. Myslím, že správy, ktoré by sme možno mohli dostať od pozvaných expertov, by boli vlastne rovnaké. Musím vás informovať, že na budúci týždeň v útorok spolu s mojimi kolegami budeme mať špeciálny okrúhly stôr, ktorým si pripomenieme masaker v, eh, v Andidžane pred desiatimi rokmi a tam sa budeme venovať situácii v Uzbekistane hĺbkovo alebo detailne, pokiaľ ide o ľudské práva a politickú situáciu. Naozaj by som sa chcel spýtať e, na niečo, čo už odnelo predtým. Ako tento Human Rights Watch a disidenti či inštitúcie v týchto krajín, ako môžu prežiť v takomto prosovietskom prostredí alebo dokonca ešte horších autokratických režimoch? tieto orgány predstierajú, že e, vlastne všetko rešpektujú. Ale dokonca aj v tých najvzdialenejších dedinách e, týchto e, krajín to proste nie je pravda. Ako môžu oni prežiť? bez e, teda podpory EÚ. Ďakujem pekne. Pani Lochbiller. Ďakujem, pani predsedníčka. Myslím, že ak si správne spomínať, aj AFED pripravuje správu o Strednej Ázii, takže veľa z vašich odporúčaní by sa mohlo dostať do tejto správy. Mám tri otázky. Jedna sa týka Uzbekistanu, pani Atajev. Vy ste hovorili, že títo ľudia, ktorí teda e, sú obeťami e, nútenej práce, sa boja, sú zastrašovaní. Možno, že aj ostatní ľudskoprávni aktivisti majú vážne problémy. Bolo by podľa vás užitočné, aby európsky diplomati alebo iné orga, um, orgány či agentúry uh, by sa stretli v Taškente s týmito aktivistami, aby im dali najavo našu podporu alebo odporúčili si ste, aby naša delegácia um, niečo spravila, aby podporila občianskú spoločnosť v Uzbekistane k, uh, k Turkmenistanu. Pochopila som to tak, že teraz by bola správna chvíľa pre Európsku úniu, aby e, posilnila oficiálne kontakty s Turkmenistanom, pretože e, oni nechcú mať tento monopolný vzťah s Gazpromom. Možno, že tu by som sa teda spýtala na váš názor. E, nie je tu európsko-turkmenský dialog? Je, je, ja som to tak pochopila, takže potom je otázka na SVČ. Vo vašej reakcii ste pove- teda neodzrkadlili ste to a síce to, že potrebujeme PSA, pretože inak budeme bokom, ale nevidíte, že teraz je tá správna chvíľa, aby sme žiadali o zlepšenie týchto hnútených zmiznutí. Eh, toto je jeden z najhorších možných prípadov a, a aby sme vedeli, kde títo ľudia sú, oni nemôžu zmiznúť len tak v džungli. Aby sme žiadali zlepšenie. A ešte posledná otázka na SVČ k Kazachstanu. Hovoríte, že okrem Kyrgyzstanu mm, teda nie sú tu žiadne pozitívny, mm, žiadny pozitívny proces či trend demokratizácie, ale v prípade Kazachstanu v apríli ste povedali, že EÚ, alebo teda hovorca SVČ, je, e, že teda EÚ je pripravená pokračovať v podpore implementácie a ďalších reforiem na posilnenie demokracie v Kazachstane. Mohli by ste poskytnúť nejaké detaily kde sa tá demokracia zlepšila. A ja si nemyslím, že to demokracia uh, je. Ďakujem. Pani Weber. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Chcela by som začať tým, že poďakujem panelistom za ich prítomnosť a za ich prejavy, ktoré sú veľmi cenné a dôležité. Určite by sme mohli urobiť veci na našej strane, ale musíme sa pozrieť aj na to, čo si myslia zástupcovia európskych občanov. Chápem potrebu diplomatického dialogu vo vzťahu s tretimi krajinami, ale my ako parlament, ako členovia tohto parlamentu máme oveľa väčšiu slobodu prejavu v diskusiách s oficiálnymi orgánmi tretich krajín a pokiaľ viem, zo všetkých prieskumov Európania nemajú radi e, diktatorské režimy či autoritatívne režimu. Preto mm, z mojej strany niekoľko návrhov, ktoré nadvezujú na toto vypočutie pretože toto vypočutie inak zostane tu s nami. My si tie poznatky odnesieme, ale možno by sme mohli urobiť aj niečo viac. Hovoríme o krajinách Strednej Ázie, ale pravda je taká, že každá krajina je individuálny prípad, je tam špecifický kontext, také okná príležitosti, ktoré môžu viesť k dialogu s oficiálnymi orgánmi ja by som preto navrhovala následovné. Napísať listy každej z vlád, každej z týchto krajín v Strednej Ázii, vysvetliť, že sme mali toto vypočutie. Ehm, nechcem sa spoliehať iba na to, čo hovoria ehm, zamestnanci ambasád, alebo čo povedia. Ja by som chcela priamy dialog s týmito vládami, aby sme vysvetlili, že sme mali toto vypočutie, že uh, máme obavy ohľadom niektorých vecí a určite niektoré veci platia pre všetky krajiny, ale zároveň e, niektoré veci sú e, individuálne. Záchrana života je hlavnou prioritou tohto výboru, takže možno tým, že pomenujeme tých ľudí, ktorí sú vo vezení, dosiahneme zmenu našim e, zásahom, ktorý bude veľmi teda civilizovaný a zdvorili. To by bol môj návrh. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, je to veľmi dobrý návrh. Nie som si istá, či chce prehovoriť niekto v mene Európskej služby pre vonkajšiu činnosť. Nech sa páči. Mal by som e, snad začať to poslednou pripomienkou. Rozhodne podporujem e, myšlienku, aby sa Európsky parlament väčšmi angažoval v Strednej Ázii a vyjadril podporu rozvoju občianskej spoločnosti tomto regióne a v týchto krajinách. Skutočne platí, že Európska únia nie je veľmi prítomná v Strednej Ázii. S výnimkou Kazachstanu tam máme len veľmi málo veľvyslanectiev a tie, pokiaľ existujú, sú veľmi malé. Takže ak chceme mať silnejší vplyv ako Európska únia, musíme byť aj fyzicky väčšmi prítomní. A pokiaľ ide o body týkajúce sa Turkmenska a Kazachstanu, začnem Kazachstanom. Uh, E, myslíme si, že sa zaznamenal v poslednom čase istý pozitívny vývoj v posledných kazašských voľbách. A tá organizácia bola pomerne dobrá, ale zostáva ešte uh, veľa na to, aby sme mohli skonštatovať, že voľby boli spravodlivé a slobodné. Naopak e, boli sme pomerne kriticky pretože my ako EÚ aj OBSE sme sa veľmi kriticky vyjadrovali a hovorili sme aj o výsledkoch, ktoré zistila pozorovacia misia OBSE, ktorá konštatovala mnohé nezrovnalosti. Ale takisto sme konštatovali istý pokrok e, a e, tento by sme chceli v Kazachstane aj naďalej podporovať. Je to veľmi komplikovaný región, hlavne z geopolitického hľadiska. Máme tu na jednej strane Rusko, potom Čínu a tento región e, sa veľmi ťažko e, sa veľmi ťažko zabezpečuje ten riadny postoj e, k Ukrajine vzhľadom na to, že v všetkých týchto krajinách sa zaznamenávajú hospodárske problémy a výsledkom je aj to, že orgány sa snažia ešte intenzívnejšie potlačať e, opozíciu, prejavy nesúhlasu, disent a je preto potrebné, aby EU zostala e, nejakým spôsobom zapojená do tohto regiónu. My sa nemôžeme vzdávať našej povinnosti my potrebujeme naďalej poukazovať na otázku ľudských práv. Ale pokiaľ ide o Turkmensko, s ním nemáme žiadny politický dialog, neorganizujú sa žiadne stretnutia na parlamentnej úrovni, na úrovni vlády. A pokiaľ ide o parlament, tak máme síce výhrady k turkmenskému parlamentu, ale napriek tomu by mal Európsky parlament s ním byť v kontakte, pretože pokiaľ nezabezpečíme možnosti diskusie, vtedy možno ťažko očakávať nejakú zmenu. E, preto si myslíme, že je potrebné angažovať sa, je potrebné diskutovať. To však vôbec neznamená, že by sme boli spokojní s vývojom. V mnohých prípadoch tomu tak nie je, ale alternatívou by bolo len stiahnuť sa, ale tým by sme nedosiahli nič. Ďakujem a teraz odozdávam slovo Nakrátko, každému z našich hostí začínam teraz na opačnej strane. Každý má dve minúty. Ďakujem veľmi pekne za tieto hlboké a stimulujúce myšlienky a otázky. Budem musieť veľmi stručne odpovedať na jednotlivé otázky. Poprvé, myslím si, že tu máme nesprávne postavenú dilemu. Nejde tu o voľbu medzi žiadnym angažovaním a nepodmienečným angažovaním. Ide tu, e, toto je v podstate len seba klamná dichotómia. My si myslíme, že kondicionalita nefungovala a nefungovala z toho dôvodu, že sa riadne neaplikovala. Ani podmienky neboli pria- e, dobre stanovené. E, máme čoraz viac dôkazov, o ktorých nemôžeme hovoriť podrobnejšie, že konkrétni vládni predstavitelia, diplomati a ďalší e, rozhodovatelia v Turkmensku prejavujú obrovský záujem o angažovanie sa. V minulosti tomu tak nebolo, čiže teraz túto možnosť vplyvu máte. A po druhé, my nevyzývame k, inzo- k izolácii, práve naopak, my vyzývame k aktívnemu a kritickému angažovaniu, sú, an- angažovaniu sa, využívajúc existujúcu možnosť e, vplyvu. E, Ehm, samozrejme máme aj iné ehm, dôkazy, ako, ale o tom tu nechcem hovoriť. A ďalej, konkrétna otázka sa týkala úlohy Bezpečnostného výboru v Turkmensku. E, či je nástrojom um, potlačovania ľudských práv. Áno, je, e, ako v každom diktatorskom a autokratickom režime. Bezpečnostné orgány patria ku kľúčovým nástrojám opresie a represie. Celý systém je veľmi represívny a bezpečnostné zložky sú jeho významnou súčasťou. E, ako teda prežívajú aktivisti? Ako by ich mohla e, lepšie podporiť EÚ? Toto je veľmi dôležitá otázka. Ako vieme, mnohí aktivisti boli nútení opustiť krajinu. Mnohí z nich sú aj v tejto miestnosti. Nemôžu pôsobiť vo svojej vlastnej krajine bez strachu z persekúcií. E, takisto ich príbuzní sú zraniteľní a to dokonca aj mimo krajiny, potom ako odídu do exilu, do emigrácie. Aj vtedy si ich berú na mužku e, tajné služby, ako to môžu potvrdiť niektorí ľudia v tejto miestnosti. Myslím si preto, že EÚ by mala viesť pravidelný dialog, ale mala by tak robiť v bezpečnom prostredí. Neexistuje univerzálny recept na bezpečnostné procedúry, ale ja môžem povedať, že v prípade Turkmenska neexistuje žiadny kontakt medzi styčným dôstojníkom EÚ a nezávislými aktivistami. E, a, a napokon pokiaľ ide o zastúpenie e, Veľmi dôležitý bol argument, že treba byť prítomný priamo v krajine a e, nemožno neprestane oddalovať e, toto konkrétne angažovanie sa. Je potrebné využiť existujúcu príležitosť na to, aby sa veľmi rýchlo predložili podmienky, sformulovali podmienky e, s tým, že by sa jasne stanovila možnosť ratifikácie do pol roka či do roka, pokiaľ budú splnené tieto podmienky a sem patrí napríklad aj možnosť zriadiť riadne zastúpenie EÚ aj v prípade, že nebude existovať partnerská dohoda. Ďakujem za to, že sa tu môžem znovu vyjadriť. V prvom rade chcem povedať svoj názor aj názor mojich kolegov, ktorí nemohli dnes prísť. A to je veľká vďaka všetkým tým, ktorí sú tu prítomní, ktorí pracovali v predchádzajúcom parlamente za prácu, ktorú odvádzate v Uzbekistane. Ale hovoriť o tom, že e, už došlo k odstráneniu detskej práci v Uzbekistane. To nie je pravda. Na perifériu stále vidíme, ale nie v takom masovom meradle ako doteraz. Pokiaľ ide o riešenie tejto problém, tohto problému, sa stretávame s tým, že vláda Uzbekistanu zatiaľ nedokáže zabezpečiť plnohodnotné vzdelávanie našich detí a je to problematika, ktorá si vyžaduje komplexné riešenie a ja dúfam, že nový strategický program e, medzi EÚ a Uzbekistanom umožní podchytiť všetky tieto odtienky. Veľmi ma teší vaša snaha komunikovať s e, vládou Uzbekistanu aj listami, pretože keď budete adresovať listy na konkrétnu problematiku a budete ich adresovať vláde, to prinesie účinok. Napríklad Murat Dzurajev už je 21 rokov vo vezení, 5 krát po sebe ho odsúdili a napríklad e, niektoré tresty sú úplne smiešné. Je to človek, ktorý je 21 rokov vo vezení a má na tele jazvy z spálenia a podobne. Napríklad v decembri v Uzbekistane sme mali súdne konanie voči osmým občanom Uzbekistanu, ktorých deportovalo Norsko. Jedného z týchto osôb ehm, Jedna z týchto osôb má jazyk rozrezaný na dve časti, ale ani Norsko, ani nikto z EÚ zatiaľ nevyjadril svoj postoj k tomu, že voči týmto ľuďom mala byť uplatnená zásada e, presumcie neviny. Miesto toho boli odsudení a ich rodiny trpia. Preto chcem povedať, že hlas európskych demokratov má naozaj veľký význam, veľkú sílu, predstavuje veľkú podporu. A chcem povedať, že to, čo v roku 2013 navštívil pred, eh, prezident Lotyšska, Uzbekistan a chcem pripomenúť, že to bolo stretnutie, ktoré e, ktoré vyvolalo veľké emócie. A chcem povedať, že Karimu je prezident, ktorý je zodpovedný za tragédiu spred desiatich rokov v Adižane a chcem ešte povedať aj to, že v Uzbekistane máme už rok niekoľko stoviek nezákonných utečencov. To sú ľudia, ktorí sú v Uzbekisto- Uzbekistane bez toho, aby boli zaregistrovaní. V decembri im zobrali pasy, všetci prežili, všetci sú obete ozbrojeného konfliktu, ale nikto ich nezaregistroval. Sú to utečenci z Kyrgyzstanu, ktorú, ktorí utekli do Uzbekistanu. A teraz Máme tajnú dohodu o výmene utečencov a Uzbekistan tajne, tajne slúbil ich vydanie do krajiny, kde im hrozí veľké prenasledovanie, tresty a žiadna možnosť spravodlivého súdu. A Kyrgyzstan za to slúbil vydať rôz, našich disidentov, ktorých nazýva separatistami do Uzbekistanu. Chcem ešte pripomenúť, že možno eh, aj napadnúť prax tajných návštev uzbeckých eh, predstaviteľov poslancov EU, do EÚ. Verte mi, že to bude mať oveľa väčší efekt než eh, stretnutia za zavretými dverami. My sa budeme snažiť formulovať našich aktivistov, ktorí riskujú svoj život <clears throat> a slobodu, aby sa dostali k vám pretože treba počuť pravdu. Ďakujem. Mám tri veľmi stručné poznámky. Jedna poznámka sa týka volieb. So zaujímavom som si vypočul informácie o zlepšení vo volebnom systéme, ale naše voľby nie sú voľby. Inak by sme museli povedať, že aj voľby v SSR boli dobré voľby, technicky organizované. Nemôžeme nazvať každé voľby voľbami bola to veľká pod, podpora prezidenta, ktorý je už 10 ročia pri moci. Na to, aby sme mali skutočné voľby, potrebuje mať otvorený priestor pre opozíciu, musíme umožniť politikom, aby rástli, aby sa stali naozaj národnými politikmi. Potrebujeme mať prístup k celoštátnym médiám. Ak to nebudeme mať, nezáleží na tom, čo robí volebná komisia, najmä ak máme E, fakty o tom, ako ľudí zvážajú v skupinách do volebných miestností. Takže nemôžeme hovoriť o voľbách, pokiaľ nebudeme mať demokratické predvolebné a medzivolebné obdobia e, postavené na politickej pluralite. Druhá otázka je, že ako sa nám darí, ako prežívame. Tá situácia je rozdielna od krajiny krajiny. V Turkmensku to nie je dobre. Ľudské práva miznú, ľudia sú vo vezení alebo v exile. To isté môžeme povedať aj o Uzbekistane, ako aj o ta- Kazachstane. Kyrgyzstan je menej nebezpečný. Sledujeme ich, ako sa vyvíjajú, ale vieme, že nás odpočúvajú ale to je meký prejav útlaku, tak povediac. To, čo by mohla urobiť Európska únia, napríklad to, čo povedal Juri, ak Európska únia nedokáže dosiahnuť žiaden pozitívny výsledok v nebezpečnejšej situácii, než je v Uzbekistane a Turkmenistane, tak čo nás čaká? Môžeme očakávať aspoň to, že sa bude venovať pom- pozornosť, morálna podpora projektov, že budeme mať podporu dialogu s vládou, ktorý, ako som povedal, sa v Kazachstane zlepšuje, je troška otvorenejší a že budeme sledovať konkrétne prípady. Preto som upozornil na tie tri mená politických väzňov. A moja posledná poznámka sa týka aktivistov, ľudskoprávnych opozičníkov v exíle to je práve zneužívanie Interpolu. Myslím si, že Európsky parlament to musí riešiť, musí e, uvažovať o tom, ako zneužívajú krajiny Interpol na prenasledovanie oponentov v zahraničí. Je to veľký problém pre Kazachšov, Uzbekov v Európe. Je to veľmi vážna otázka ako e, priviesť e, Interpol k tomu, aby rozumnejšie pracoval v tejto oblasti a využil kritériá e, komisára OSN pre utečencov. Mnoho z týchto ľudí hľadá azyl totiž v Európe a toto by mohlo priniesť pozitívny výsledok. Ďakujem. Ďakujem tiež niekoľko stručných poznámok. Pokiaľ ide o ľudskoprávny dialog, tak je to dobré pre výmenu informácií ale to, čo som ja hovorila, bolo o tom, ako to možno posilniť ako nástroj, ktorý prinesie lepšie výsledky napríklad formulovaním a zverejňovaním cieľov, ktoré sú dobre definované, aby bola jasná pozícia EÚ a jeho úmyslov. Musíme informovať relevantné zainteresované strany o výsledkoch, transparentné záznamy, sledovanie poznámky, musíme mať systematickú pokrokov na všetkých úrovniach, vrátanie najvyšších. To je dôležité, aby sme, preto potrebujeme poznať obsah dialogu. Pokiaľ ide o posilnené vzťahy EU s Turkmenistanom a Kazachstanom, tak hovoríme o vyjednávacom procese ako takom, aby sa presadzovali konkrétne merateľné reformy v Turkmenistane, tieto očakávania formuloval parlament v roku 2008 a preformuloval v 10. roku. A hovorí sa tu o politických väzňoch, o zakázaní detskej práce, umožnenie OSN monitorovacích ľudskoprávnych mechanizmov. A ide o to, aby sa dosiahlo splnenie týchto požiadaviek pred uzavretím úspešných rokovaní. V Kazachstane SVČ povedalo, že by chcelo podporovať Kazachstan a môže tak urobiť, že jasne sformuluje očakávania v oblasti reforiem aj v kontexte rokovania posilneného partnerstva a spolupráce. A to by dalo zmysel záväzkom, ktoré si dal Kazachstan pri na, na začiatku e, rokovacieho procesu, ako aj by to naplnilo naše uznesenia z roku 2013. Uzbekistan podobne parlament už žiadal jasný harmonogram, ktorý by vláda mala dodržať, ľudskoprávne kritéria formulované ministrami zahraničných vecí EÚ a nie, tak by mali byť dôsledky potom, čo môže urobiť EÚ preto, aby podporilo ľudskoprávnych aktivistov v Cednej Ázii. Tu sa vrátim k odporúčaniam, ktoré sme pripravili preto, ako môže Európsky parlament pomôcť e, naštartovať konanie EÚ síce vytváranie priestoru pre občianskú spoločnosť, odstraňovanie obmedzení slobody prejavu, združovania, umožnenie eh, eh, mierového disentu podporovanie ľudskoprávnych aktivistov, obhajcov, najmä tí, ktorí sú vo vezení z dôvodu svojej práce, vyzývať na ich prepustenie. A to sú veci, ktoré sa týkajú celého regiónu a treba tieto osoby menovať menovite, konkrétne. A treba zabezpečiť aj, aby ľudskoprávne mechanizmy OSN mohli fungovať v týchto krajinách, v Uzbekistane a Turkmenistane, najmä, kde máme E, desiatky mechanizmov, ktorým sa neumožnilo vstúpiť do krajín. Ďakujem za túto príležitosť, za to, že ste nás vypočuli a tešíme sa na výsledky. Ďakujem. Look forward to hearing the outcome. Áno, tešíme sa na to, že sa dozvieme o výsledkoch. Samozrejme, e, predpokladáme, že bude isté e, následné sledovanie, ale e, takisto sa teším na to, že vy všetci štyria nás budete informovať o ďalšom vývoji v oblasti porušovania ľudských práv vo vašich štyroch krajinách. S Turkmenskom momentálne prebiehajú rokovania a AFED sa bude takisto tejto otázke naďalej venovať. Ďakujeme, želáme vám veľa šťastia a držíme palce v, vo vašom úsilí bojovať proti autoritárskému režimu. Отстрелять. Okay, colleagues, could we start, please, with the next item? And that those who want to Dobre, ideme k ďalšiemu bodu, ale tí, ktorí sem e, v tomto momente nepatria, prosím vás, aby ste opustili túto miestnosť. They don't.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 So please, colleagues, be more disciplined. Prosím, kolegovia, aby ste boli disciplinovanejší a tí z vás, ktorí máte nejaké bilaterálne rokovania, prosím vás, aby ste ich viedli mimo tejto miestnosti. Teraz prechádzame k ďalšiemu bodu, ktorým je Nový prístup EÚ k ľudským právam a demokracii v Európe správa Európskej nadácie pre demokraciu. E, túto správu vypracoval náš spravodajca Andrej Čip. Ďakujem vám za vašu intenzívnu prácu s formulovaním eh, pozmejúcich návrhov. Pokiaľ viem, bolo ich prijatých 104, eh, takže myslím si, že nastal čas, aby sme o tej správe teraz hovorili. Eh, v AFED sa bude o tejto správe hlasovať 26. mája. A 13. mája by sa malo v Bruseli konať ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Myslím si, že s týmto môžeme začať. Pán Dimes, pána Martina z e, CD tu nevidím, ale pán Líc nahrádza pána e, Martina e, z EAD. Nech sa páči, pán Čips. Čonca povedala už dużą część tego, co e, Ďakujem veľmi pekne. E, vy ste už vlastne povedali veľmi veľa z toho, čo je potrebné povedať. E, robili ste tak vo vašom úvode a ďakujem vám za to, že ste poukázali na to, že bolo predložených veľa pozmeňujúcich návrhov a že sa bude konať ďalšie stretnutie tieňových spravodajcov. Ja by som sa chcel všetkým poďakovať za predložené pozmeňujúce návrhy a chcel by som takisto vysvetliť, že niektoré z nich sú spoločné. Ja som e, takisto vypracoval niektoré spoločné návrhy z týchto dôvodov. Pri príprave návrhu tejto správy som vzhľadom na formálne obmedzenia, pokiaľ ide o formulácie, niečo písať. Preto som ich e, e, zámerne vypustil, ale pretože boli dôležité. Rozhodol som sa, že by mali byť do toho textu zapracované, tak aby sme mohli na nich pracovať. Takisto som predložil niekoľko návrhov z toho dôvodu, že boli výsledkom diskusie, ktorá prebehla až potom, ako som ten návrh predložil. A po diskusii s priamo zapojenými orgánmi e, som takisto e, niektoré návrhy sformuloval. Niektoré ďalšie sú výsledkom, výsledkom diskusí s ESVČ s orgánmi komisie, ako aj s mojimi kolegami za viaceré politické skupiny. Z toho všetkého vyplynula potreba istých korekcií. Chcel by som sa e, veľmi pekne poďakovať kolegom, s ktorými sme predložili spoločné návrhy, kolega Michel, e, kolega Alexander Rapin-Stod, podpredseda parlamentu, ako aj tieňový spravodajca, pán Butik Plika. E, Môj koleg, mojich, e, mojim kolegom z EPP, predovšetkým Elmarovi Brokovi, ktorý je predsedom výboru AFET, a takisto Kristianovi Predovi. E, chcem sa poďakovať aj Davidovi Martinovi, za jeho významný a pozitívny prínos k tomuto textu, najmä pozmeňujúci návrh 99, ktorý je osobitne zaujímavý z toho dôvodu, že EDD prišla s inovatívnym e, prístupom k podpore demokracie. A e, takto sa tento záujem o demokraciu a, slobo, a voľný pohyb posilňuje. On zdôraznil úlohu, ktorú by tu mohli zohrávať médiá. Dziękuję również e, e, e, No, takisto vítam návrhy môjho kolegu, ako aj tieňového spravodajcu za podporu návrhu, ktorý som ja vypracoval. Niektoré pozmeňujúce návrhy e, predložila skupina ECR spolu s pánom Čembaským. E, Chcel by som e, osobitne zdôrazniť jeden z pozmeňujúcich návrhov, ktorý sa sústreduje na skúsenosti krajín EÚ, ktoré prešli obdobím demok, demokratickej transformácie. Ich skúsenosti ukazujú, že počas takejto demokratickej transformácie je potrebné vytýčiť isté ciele a myslím si, že by bolo vhodné tieto skúsenosti využiť. E, ďalší tieňový spravodajca navrhol, aby sme členské štáty EÚ vyzvali na finančnú podporu. My všetci vieme, že všetky E, naše ciele závisia od finančných príspevkov, pokiaľ teda EED má plniť svoje ciele. Preto e, potrebujeme dary, ktorými sa priamo financujú aktivity EED. Chcel by som niektoré veci vysvetliť Niektoré pozmenujúce návrhy hovoria o politické reprezentatívnosti v riadiacom orgáne EED. E, tu má výsadu Európsky parlament, ale EED ako nadácia nemá možnosť ovplyvňovať zloženie rady. Toto rozhodnutie musí urobiť Európsky parlament. EED, a to je vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, je organizáciou, ktorá je veľmi mladá, bola vytvorená iba pred rokom a pol. A postupom času sa EED ďalej rozvíjala a keď som e, vypracoval tu, tento návrh správy EED, podporila 127 projektov, e, ktoré stáli 7 miliónov eur. Teraz podporujeme 123 e, projektov sumou um, 8 miliónov eur. To ukazuje, že čas nestojí a že hrá v náš prospech. Takisto sa rozširuje náš politický mandát. Ak môžem byť úprimný, ak mám byť úprimný, nemohol by som do správy priamo zapracovať všetky pozmeňujúce návrhy a nemôžem ani všetky z nich podporiť, ale myslím si, že táto výnimka sa vzťahuje len na niektoré z predložených 104 návrhov. E, chcel by som uviezť príklad jedného z týchto návrhov, podľa ktorého by sa mala jedna pasáž vypustiť, konkrétne časť týkajúca sa e, prechodného financovania pre EED, ale toto je jedna z pridaných hodnot EED, lebo e, to je prekleňovacie financovanie, ktoré e, sa e, ktorého cieľom je zabezpečiť kontinuitu financovania Ehm, ďalej ehm, v návrhu správy sa hovorí aj o ďalších medzinárodných organizáciách v tejto oblasti, ale niektoré z týchto organizácií sa dokonca obratili na EED, ktorá je schopná poskytovať takéto prekleňovacie úvery. 13. Ehm, maja by sa malo konať prvé čítanie a bol by som rád, keby e, tieňoví spravodajcovia e, začali pracovať na tom prvom kole mojich e, moje, teda na, na prvom posudzovaní správy aj so zapracovanými pozmenujúcimi návrhmi, aby bolo možné dosiahnuť e, priateľný e, kompromis, e, ja som akceptoval väčšinu návrhov, ale v niektorých prípadoch by jednoducho stačilo podať len ústny pozmeňujúci návrh, aby bola tá správa ucelená. Teraz dostanú slovo tieňoví spravodajcovia, pán Nemesmaka. Ďakujem veľmi pekne. Mám k tomu len málo čo dodať, e, k tomu, čo povedal spravodajca. V prvom rade sa mu chcem srdečne poďakovať za dobrodvedenú prácu a veľkú námahu, ktorú tomu venoval. A ako som povedal, podporujeme správu vo veľkej miere. Je prišlo niekoľko pozmenujúcich návrhov, návrhov, ktoré aktualizujú E, hodnoty, čísla, to je potrebné, aj vy ste sa poukázali na dynamiku. A skutočne by sme mali dospieť k niekoľkým kompromisným návrhom a veľmi ma teší, keď, že ste povedali, že sa na tom už pracuje. Ja neviem, koľko pozmeňujúcich návrhov, keď len vidím, koľko rôznych poznehujúcich návrhov je v tej kapitole o financovaní, okolo komplementárnych väzieb s ďalšími e, položkami a k spolupráci v oblasti náboženských spoločností napríklad. Takže my sme presvedčení a sme zastancami pozmenujúcich návrhov, ktorí, ktoré posilňujú práva menšín, etnických menšín a sami sme prišli s viacerými pozmenujúcimi návrhov, ale nechcem tu zachádzať do detajlov. Myslím si, že potom ďalej na budúcom stretnutí budeme môcť o tom podrobnejšie rokovať. Ďakujem. Thank you, Mr. Dimismak. Ďakujem, pán Butikofer. Ďakujem, pani predsedníčka. Najskôr by som nadviazal na pána Demesmaka. Ďakujem a spravodajcovi aj za súčasnú prácu a prácu, ktorú investoval do tejto témy v posledných rokoch. Myslím si, že je dobré poukázať na túto skutočnosť, že je tu veľký konsenzus v podpore EED, prístupe a obsahu tejto správy, čiže som veľmi optimistický, keď sa teraz pozerám na inkluzívne kompromisy, tak ako ste to naznačili, pán Gžip. Zvlášť zaujímavé, len tak na okraj, E, zaujímavá je otázka geografického jeho rozsahu. Zdá sa, že tu sa zhodneme. 27 pozmeňujúcich návrhov, ktoré sme navrhli, má prejaviť našu podporu ED a chcem e, len e, predstaviť 5 krátkých postrehov poprvé. Myslím si, že my nechceme zľahčovať dôležitosť EED a jej relevantnosti. Je tam viacero pripomienok, referencií na ďalšie nástroje na podporu ľudských práv a demokracie EADHR. A my navrhujeme aj znenie vo viacerých pozmeňujúcich návrhoch, aby sa podporila výborná práca EADHR. To nie je v konkurencia pre EED. Pozmeňujúci návrh 54 je kľúčový z môjho pohľadu. Snaží sa riešiť situáciu, kedy niektoré členské štáty, aj ten môj, navyšujú e, administratívne bremeno pre EID a mali by sme sa všetci spojiť, ak teda je to možné, aby sme to vrátili naspäť alebo zvrátili. Po tretie, niekoľko pozmeňujúcich návrhov a um, teda vítame podporu. Privítali by sme aj podporu budúcich krokov EED. E Hlavne sa treba sústrediť na marginalizované menšiny v demokratických krajinách, zmrazené konflikty, etnické menšiny, odbory, noví lídry a novozvolení lídry alebo e, e, ženskí lídry. Po štvrté, Môže sa to teda odzrkadliť v odseku 10. E, mám s tým trošku problémy, je tam južné partnerstvo rozdelené. Mali by sme sa zhodnúť na tom, že členské štáty nie sú nezaujímavých e, len politika južného či východného partnerstva, že sú tam nejaké geografické rozdelenia na východe či na juhu. A teda navrhujeme tu určité nuancy. A posledná pripomienka Otázka na pána Žambaského. Mohlo, mohli by sme dostať vysvetlenie na ňu. Ja teda chápem e, jeho pozmenujúci návrh číslo 4, je to obžalova EED. E, teda tam nie sú motívy alebo nejaké obsahové vysvetlenie. Vyzývame hĺbkové zváženie a vyhodnotenie možných uplatnení financovania ED preto, aby sme zabránili priamému či nepriamému financovaniu teroristických skupín či jednotlivcov, ktorí by mohli ohroziť demokratický proces eh, v krajinách južného susedstva podľa toto je tak e, nevhodné e, znenie, že ja naozaj dúfam, že sa to dokáže, že sa to bude dať e, zmeniť. Ďakujem, pán Butikofer. Teraz tu nevidím osobu, ktorú ste citovali, ktorá je autorom pozmeňujúceho návrhu ani ostatných tieňových spravodajcov, takže pán Gžib, možno by ste mohli uh, Mm, pozvať pani Vetekvist, aby prispela e, k tejto diskusii. Ďakujem. Toto sú komentáre z e, generálneho riaditeľstva pre ľudské práva, demokraciu a ľudské práva, ktorá nemohla prísť naposledy. Vítame túto správu, súhlasíme so závermi, súhlasíme s potrebou dôležitých zmien v našich schopnostiach Eh, presadzovať demokratické zmeny, hlavne v rámci eh, Európskeho fondu pre demokraciu. Ehm, mali by sme vyplniť túto medzeru a podporovať tých, ktorí podporu nemajú, politických stov eh, a organizácie. Je tu jeden odsek 31, ktorý je adresovaný nám a teda týka sa to našej úlohy zvýšiť koherentnosť e, a obsažnosť e, našich krokov. My e, teda to už robíme. Máme stretnutia založené na regionálnej báze alebo na základe krajín s komisiou AAD e a bolo to veľmi užitočné pre e, hĺbkové pochopenie e, situácie v týchto krajín. Je tu teda veľká predaná hodnota, ktorá pomáha našim činnostiam. Ďakujem. Ďakujem. Možno pán Gžip teraz? Ďakujem, pani predsednička. Možno začnem tým posledným bodom. je to vlastne stimul, preto aby sme pokračovali v procese, ktorý sme začali, aby sme podporili a povzbudzovali týchto ľudí, aby zlepšili naše vonkajšie zastúpenie v tretich krajinách, aby sme stimulovali demokratizáciu v týchto eh, štátoch. Možno, že je to teda eh, stimul pre možných eh, adresátov tejto práce. Súhlasím s tým, čo povedal pán Butikofer. Keď teda hovoril o tomto návrhu, ktorý bol predložený môjim kolegom pánom Tempackým, a že toto znenie možno je trochu provokáciou. Zdá sa, že strácame zo zreteľa možných kandidátov na podporu z tohto fondu. A sú tu aj príklady, o ktorých som hovoril, teda niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré nepodporujem. Ku komentárom ktoré sa týkajú rovnosti jednotlivých orgánov činných v týchto sektoroch nedostatok konkurencie. Nie je tu uh, teda konkurencia medzi EAD a ostatnými inštitúciami. Viackrát som to zdôraznila aj v minulosti a myslím si, že som to pokryl vo svojom úvode. že teda náš fond môže zohrávať dôležitú úlohu v budovaní vzťahov s ľuďmi a e, môže to byť také prechodné financovanie alebo môže to byť finančné premostenie. Sú tu činnosti, e, a, ktoré chceme podporiť. Hovorili sme e, na stretnutia nášho podvýboru pre ľudské práva o tom, že Rozpočtové financovanie eh, je spojené s mnohými ďalšími vecami a jednou eh, z nich je pomalosť a to veľmi často znamená, že eh, je tu dlhodobý efekt. A keď sa tento stratí kvôli potrebe krátkodobých pôžičiek, Eh, tak to samozrejme nie je dobré. Ďakujem za vaše pripomienky a dúfam, že v ďalších diskusiách o, tomto, o tejto správe zapracujeme tieto návrhy. Ďakujem, pán Gžip. Chápem to tak, že aj keď vás čaká ešte veľa práce, nie je tu nejaké riziko a aj hlasovanie 26. mája teda prejde pravdepodobne táto správa. Áno, vy ste pripravení. Dobre, ďakujem. Myslím, že sme na konci našej verejnej diskusie a teraz budeme pokračovať stretnutí in camera a budeme sa venovať rozličným naliehavým otázkam, takže poprosím všetkých, ktorí nie sú súčasťou tohto stretnutia in camera, aby eh, opustili miestnosť. Ďakujem.